Mám ešte oznámenie. Príslušný výbor e, sa rozhodol nepredložiť e, výhľad, výhrady In, IMCO, teda pokiaľ ide o, o článok e, 105 odsek 6 odporúčaní a text bude vlastne prijatý 14. apríla 2016 a bude potom publikovaný. Ďakujem. Podľa programu rokovania teraz pokračujeme a pristupujeme